Dear colleagues, let's uh, move to the uh, agenda item number uh, Vážení kolegovia, poďme k bodu 16, parlamentné voľby v Kosove. 6. oktobra tohto roku. Európsky parlament tam vyslal svoju delegáciu. Išlo o pozorovateľov na tieto legislatívne voľby v Kosove. Mali sme tam Andreja Kovačeva, ktorý bol na čele našej delegácie. A v podstate to bolo súčasťou pozorovateľskej misie. Mali sme tam pani Viola von Kramel-Tamavel, ktorá je členkou výboru AFET a ktorá bola taktiež vymenovaná za stálu spravodajkyňu pre Kosovo. Všetci sme si vedomí toho, že tieto voľby sú mimoriadne dôležité a dúfame, že budúca vláda bude pokračovať eh, v reformách eh, v prospech eh, kosovských občanov, ako aj celého regiónu a EÚ. Sme si vedomi toho, že orgány sú pripravené zrušiť colné poplatky pre produkty zo Srbska a Bosnu a Hercegovinu. A teraz by som chcel odozdať slovo kolegom, ktorí sa zúčastnili tejto pozorovateľskej misie. Takže pani von Kramatoma, del, nech sa páči. Ďakujem pekne, pán predseda, ďakujem veľmi pekne, že sa môžem vyjadriť k tejto otázke. podstate e, ide o technickú vec, e, teda aspoň e, vo všeobecnosti najskôr také osobné pripomienky. Je to prepojené aj s predchádzajúcou témou. Bolo tu vyslané také pozitívne posolstvo a myslím si, že tieto voľby boli transparentné, boli veľmi dobre zorganizované. A naša pozorovateľská misia sa skladala z 18 pozorovateľov dlhodobo, 48 krátkodobo a mali sme teda spolu 108 pozorovateľov. Veľmi srdečne nás tam všetkých privítali, keď sme prišli do Kosova, takže aj na srbskej, aj na albánskej strane, ako aj z ostatných menšín sme boli naozaj veľmi dobre prijatí. Takže povedala by som, že vzhľadom na tie trendy, s ktorými sa stretávame, tak toto dopadlo veľmi dobre. Celé tieto voľby eh, boli pozitívne ohodnotené. Veľmi dobre sa nám eh, spolupracovalo aj eh, s volebným výborom. 9. septembra bolo prijaté rozhodnutie, ktoré sa týkalo dokladov vydaných e, Kosovom a že iba tieto dokumenty e, boli schválené ako e, právoplatné. Čiže vznikli tam určité problémy a zástupcovia jednotlivých strán predložili nové návrhy, ale my sme sa nestretli eh, s ničím takým eh, v praxi, že by niektoré osoby nemohli dostať tieto eh, kosovské dokumenty. Kampaň prebiehala veľmi živo medzi jednotlivými kandidátmi, to bolo také veľmi súťaživé niektorí e, voliči e, tak tých sa snažili niektoré strany e, priamo ovplyvniť a opozícia na to poukázala, čiže došlo k obmedzeniu osobnej slobody a taktiež aj k zásahu do volebného postupu. Pokiaľ ide o slobodu tlače, tam to bolo všetko v poriadku. Aj medzinárodné mass media mali mm, prístup k týmto voľbám, čiže bolo to pokryté, zúčastňovali sa aj diskusie medzi jednotlivými kandidátmi. Pokiaľ ide o právny rámec, tak ten bol rovnaký ako pri predchádzajúcich voľbách nedošlo k nejakým zásadným reformám. No a pokiaľ ide o otázku anticipácie niektorých eh, aspektov, tak eh, môžem povedať, že mnoho finančných prostriedkov išlo eh, na tento účel, viac ako 200 miliónov eur zo strany eh, viacerých politických strán nedostatok e, transparentnosti bol ďalším e, problémom. No a pokiaľ ide o kredibilitu volebných e, zoznámov, tak toto bolo problematické, pretože ten definitívny zoznam tam sa hovorí o milióne 937 tisíc voličov a to nesúhlasí s tými číslami, ktoré boli neskôr odkomunikované. Pokiaľ ide o volebnú účasť, tá bola vyššia ako naposledy, plus 10 dosiahla sa 44-percentná volebná účasť celkovo. A myslím si, že to je z mojej strany všetko. Môžu sa vyjadrovať aj ďalší kolegovia predseda má aj ďalšie informácie. Ja sama mám ďalšie technické informácie, ale k tomu sa nebudem vyjadrovať. Ak máte nejaké otázky, nech sa páči. Ďakujem pekne. Ďakujeme za vaše zhrnutie. Ešte skôr ako zdám slovo pánovi Kovačovi, tak chcem informovať kolegov, že tu máme pána Bernarda Tajkava, špeciálneho veľvyslanca za Kosovo, takže vítajte. A teraz pán Kovačev. Ďakujem pekne. Ďakujem všetkým za vynikajúcu prácu. Ďakujem kolegyni za jej správu. A chcem sa poďakovať všetkým kolegom, ktorí sa zúčastnili tejto delegácie, pán Franc, Ičev, Serdoa, a pani Mord. A ďakujem veľmi pekne. A ďakujem, že ste sa do tohto všetkého e, zapojili a, a za vaše vynaložené úsilie. Tieto voľby predstavovali veľkú zmenu pre Kosovo. Väčšina občanov Kosova hlasovala v týchto voľbách. Videli sme, že aj účasť sa zvýšila v porovnaní s prechádzajúcimi voľbami, čiže aj tá súťaživosť bola veľmi dobrá, kampaň prebiehala veľmi dynamicky vo väčšine krajiny, a tak ako povedala aj kolegyňa, boli tam však určité problémy v regiónoch, na, ktoré sú na severe krajiny. V niektorých prípadoch neboli rešpektované medzinárodné normy Takže e, v určitých prípadoch e, sa snažili voličov aj e, ovplyvniť. Pokiaľ ide o kosovské orgány, tie sa zaviazali prehlbiť a posilniť demokraciu. My tu chceme mať ešte väčšiu koherentnosť, e, pokiaľ ide o tie systémové e, zmeny, na ktoré sme poukázali už pri predchádzajúcich pozorovacích e, misiách, ako v Prištine. ten regulačný rámec nezaručuje transparentnosť a integritu pokiaľ ide o financovanie volebnej kampane. A niektorí si vykladajú zákon tak, že sa to týka výdavkov iba počas určitej časti volebnej kampane, čiže tá transparentnosť je naozaj zredukovaná. Potom tu boli určité podozrenia, podľa ktorých bolo verejné obstarávanie pridelené určitým aktérom. Takže Pozorovatelia Európskeho parlamentu e, tam boli prítomní aj počas celého volebného dňa. Myslím si, že išlo o pozitívnu skúsenosť. E, môžem povedať, že všetko prebehlo v poriadku, e, v pokoji. Boli tam také menšie problémy, pokiaľ ide o samotný proces, ale bolo to v podstate obmedzené. Eh, pokiaľ ide o menšiny, napríklad rómskú menšinu, niektoré sa zúčastňovali aj personálu, ehm, pokiaľ ide o zapojenie sa žien, tam je to veľmi dôležité aj eh, pre eh, kosovskú demokraciu a tá kvóta 30 ehm, medzi kandidátmi na volebných zoznamoch, tak toto číslo bolo dosiahnuté, ale aj napriek tomu vidíme, e, že otázka rovnosti mužov a žien nebola e, dostatočne e, podchytená. Pokiaľ ide o stabilitu, tak voľby v roku 2019 boli veľmi dôležité, podporujú stabilitu, zostavenie nového kosovského parlamentu a dúfam, že toto nebude trvať veľmi dlho, pretože potrebujeme tu mať novú kosovskú vládu, ktorá bude fungovať veľmi rýchlo, čo najskôr a povedie potrebné voľby v Kosove v prospech a v záujme kosovských občanov. Samozrejme sú tu aj ďalšie technické otázky, ale podobne ako aj kolegyňa povedala, e, radšej e, e, nechám priestor diskusii. Ďakujem veľmi pekne. A ďakujem vám ešte raz za spoluprácu počas tejto misie. Ďakujem pekne za vašu správu. Nikto sa nehlási o slovo, ale predsa len. Nech sa páči. Ďakujem pekne. Ja súhlasím s kolegami predovšetkým s kolegyňou, eh, ktorá eh, bola eh, šéfkou tejto pozorovateľskej misie. Ja sama som sa tejto misie zúčastnila a môžem povedať, že tieto voľby boli dobre zorganizované, boli tam určité problémy, povedali sme to Videli sme, že v porovnaní s, um, aj s predchádzajúcimi uh, voľbami, ak by sme mali viac času, určite by to bolo zorganizované ešte lepšie, tak ako sa patrí. Ale uh, ešte stále sú tu určité výzvy, no chcem zdôrazniť, uh, že do tohto bolo zapojených veľa mladých ľudí a keď sa do volieb zapájajú mladí ľudia, tak je to veľmi dobré posolstvo pre budúcnosť krajiny. Čiže naozaj je tu nádej v zmenu a, a že sa uberáme správnym smerom. No a taktiež chcem nadviazať na otázku rovnosti mužov a žien je to dôležitá téma. Samozrejme, sú tu nastavené určité kvóty, ale toto všetko musí byť potom premietnuté aj v samotných politikách. Vo všeobecnosti môžem zhrnúť, ja som bola v Mitroviči v, na severe krajiny, že to prebehlo v poriadku. Tam to bolo trošku viac polarizované No, dúfam, že tie zmeny budú taktiež pozitívne aj e, v e, tejto oblasti, pokiaľ ide o e, albánsku a srbskú časť a menšinu. Ďakujem pekne. Ďakujem za vaše pripomienky. A teraz sa pán Manglov, ďakujem pekne, vážení kolegovia. Pán veľvyslanec, ja súhlasím s tým, čo už povedali kolegovia. V podstate ide o najmladšiu, veľmi peknú krajinu v Európe a ja tu nebudem veci opakovať, iba poviem jednu vec, ktorá je veľmi dôležitá, voľby a správanie sa politických strán. Od politických strán sme žiadali, aby vymenovali členov výborov vo volebných miestnostiach všade v krajine. Je to v podstate ich povinnosť vymenovať týchto členov pre volebné komisie. No a aká bola naša skúsenosť? Vo väčšine prípadov v jednotlivých regiónoch. Tomu tak bolo, boli vymenované takéto volebné komisie a v iných, kde máme etnické menšiny, tak tam nemali žiadneho člena v tejto volebnej komisii. Ehm, všetci občania sú občanmi eh, Kosova ako eh, republiky, takže majú svoje práva a aj ako zastupcovia národnostných eh, menšín a práve preto je veľmi dôležité, aby boli vymenovaní aj za členov volebných komisí. Čiže na toto musíme dbať. Ehm, môžem povedať, že tá tímová práca vo volebných miestnostiach bola veľmi pozitívna. Aj takýmto spôsobom sme si potom mohli vypočuť jednotlivé menšiny. Takže v podstate toto by bolo také odporúčanie pre jednotlivé politické strany, ktoré e, v budúcnosti budú vymenovávať e, členov volebných komisí. No ale tie ostatné aspekty, na to sme už e, poukázali. Nebudem hovoriť o technických veciach vo všeobecnosti. Môžem za seba povedať, že tieto voľby boli relatívne dobre zorganizované. Ďakujem pekne. Nikto ďalší sa nehlási o slovo? Áno? Ďakujem pekne. Ja som členka delegácie pre vzťahy s Kosovom a bola som pozorovateľkou na posledných voľbách. Domnievam sa, že je veľmi dôležité zaistiť tú určitú kontinuitu aby sme boli schopní porovnať situáciu za posledné roky. A nechceme mať voľby v takých eh, krátkých časových intervaloch, ale chcela som povedať, eh, že už teraz vidíme pokrok. Lebo veľmi eh, často, keď sa voľby opakujú, ja som Britka, takže o tom viem svoje, ale v každom prípade je tu potrebný určitý dynamický proces, a to aj v takýchto nových, veľmi krehkých demokraciách. Takže je veľmi dôležité, aby Európsky parlament zdôrazňoval svoje priateľské vzťahy s Kosovom a aby pracoval naozaj veľmi pilne, svedomito na takýchto pozorovateľských e, misiách s viacerými poslancami. Myslím si, že to je súčasť našej práce, takže chceme byť naozaj po boku Kosova. Musíme tam každý prispieť niečím a máme tu aj našu zodpovednosť. Ďakujem pekne, pani Ward. Toto bola posledná žiadosť o slovo. Takže môžem uzavrieť e, tento e, bod programu. Ešte e, tu máme oznámenia. Nasledujúce schôdze sa budú konať 18. novembra o 15. a 25. novembra v Štrásburgu o 19. pre výbor AFED. Ale ešte pred týmito bežnými zasadaniami budeme mať mimoriadne zasadanie 11. novembra AFET 9. To bude teda v pondelok. A stretneme sa so sudánským premiérom v pondelok 11. novembra o 17. To je všetko. Ďakujem veľmi pekne.